el señor presidente. Se abre la sesión, señorías. El primer punto de orden del día es el informe. Ah, dobrý deň. Prvý bod na programe dňa sa týka správy pána Tabrnocha. Ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Vážený pane predsedajúci, dámy a pánov. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo.